parlament veľmi dôležitý, pretože pre nás sú ľudské práva prioritou. A teraz prejdem k zápisniciam zo zasadnutia z 12. novembra tohto roku a k textom, ktoré boli prijaté v tento deň. Eh, už eh, vám sú k dispozícii a chcem sa spýtať, či má niekto nejaké pripomienky, pripomienky k zápisnici. Má niekto nejaké pripomienky k zápisnici z tohto zasadnutia? Vidím, že nie. Takže zápisnica je týmto prijatá. Ďalším bodom príslušné orgány